orgánmi. Aj sme mnoho spolu dokázali, ale potom sú mnohé body, o ktorých hlavne rozprávame, ale moc e, nerobíme. A to sa deje hlavne v hospodárskej oblasti. Čína je super veľmocnosť e, mocnosťou politickou, hospodárskou, e, vojenskou, technologickou, aj obchodnou v mnohých oblastiach a preto netreba Čínu vnímať iba ako rozvojovú krajinu. Áno, určite v mnohých ohľadoch, ale keď sa pozrieme na ich váhu v celosvetom hospodárstve, tak potom naozaj máme e, dôvod očakávať vzájomnosť. A to očakáva EU od Číny. Čiže naše vzťahy musia e, stáť na reciprocite, hlavne pri otázkach trhovej politiky. Rada taktiež požiadala komisiu o konkrétne návrhy na zlepšenie našich e, obchodných investičných vzťahov s Čínou a tomu sa aktuálne venujeme. E, pripravujeme pravidlá o štátnej pomoci pri akvizíciách tretími krajinami. Máme veľmi prísne e, pravidlá pre štátnu pomoc e, v rámci EÚ, ale to sa neuplatňuje na tretie krajiny a to je problematické. My sa chceme uistiť, že budú rovnaké e, podmienky. Konkurencia môže byť tvrdá, ale neneferová. Takže náš jednotný trh musí byť otvorený všetkým, ale musí aj byť férový pre všetkých. Nekalú konkurenciu nemôžeme dopustiť v EÚ. A tak, ako povedal predseda Tusk, očakávame, že naša investičná dohoda bude e, dokončená v roku 2020. Je to veľmi dôležité, pretože čínske a európske investície to uľahčí a Čína by mala eh, súhlasiť s dohodou o označení zemepisného pôvodu. Ešte to nie je definitívne schválené. Takže, vážení poslanci, poslankyne, ako som už povedal, sme strategickými partnermi. Úzko spolupracujeme v mnohých politických oblastiach ale hlavne hospodárska spolupráca je určite oblasťou, kde sa mnohé dá zlepšiť, aby boli rovnaké podmienky a E, európske podniky by potom mohli robiť v Číne to, čo čínske podniky robia v Európe. Ďakujem. I agree. Súhlasím. A teraz na záver predseda Európskej rady, pán Tusk, máte slovo. You, Ďakujem pekne, pán predseda dve pripomienky. Po prvé, na objasnenie. Mária, toto nebola posledná rada pred voľbami do Európskeho parlamentu. Veľmi pravdepodobne sa ešte stretneme v apríli, aby sme hovorili o Brexite. A určite sa stretneme 9. mája v Sibiu a budeme hovoriť o dlhodobej európskej stratégii. Neformálne stretnutie, ale predsa len. A pôjde o veľmi dôležitú tému. Pánovi Farážovi teraz poviem následovné. Vy ste e, vášnivo uviedli argument proti druhému referendu. Pravdou je, že druhé referendum sa uskutočnilo v roku 2016 pretože v 1975. bolo um, prvé a vtedy sa veľká väčšina Britov rozhodla, že chcú byť súčasťou Európskeho spoločenstva. Vy ste si pred troma rokmi mysleli, že je možné zorganizovať referendum na to, aby to predchádzajúce bolo prehlásené za neplatné, takže musíte byť konzistentní aj dnes. Ďakujem. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto rozprava je týmto ukončená. Euh, euh, Kolegovia, budeme pokračovať v našich rozprávach. Ide o spoločnú rozpravu k, dopravu, k dopravnému balíčku. Začneme e, s pravodajkyňou e, Kilonen. Potom to bude k druhej správe pán Van de Kamp. A potom ešte tretia správa kolegu spravodajca Ertoga. Ako prvá má slovo pani Kilonen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, ide o vec, ktorá sa ťahá už veľmi dlho teraz by sme eh, sa mali postaviť a obhájiť si svoje eh, postoje k balíčku mobility. Ide o otázky sociálne, ide o konkurencie, schopnosť, o otázky pracovného trhu. Prešli sme e, s ťažkou cestou, formulovali sme kompromisy. Mnohí sú toho názoru, že kompromisy nepostačujú, že, na jednej, že veľa regulujeme, ďalší tvrdia, že regulujeme málo a že potrebujeme ešte viac pravidel. Zriedkavo e, sa nájde kompromis, kde by e, boli len výťazi E, je tu výzva vytvoriť nové pravidla. Potrebujeme e, pravidlá, ktoré budú pre e, tieto trhy spravodlivé. Potrebujeme na týchto spravodlivých trhoch spravodlivé podniky. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Zaznelo tu, že nemáme kompromis a preto nemôžeme hlasovať. Zdá sa však, že tento kompromis je príťažký. E, mnohí snáď nevedia akceptovať, že sú potrebné nové pravidlá, že nemám, na týchto trhoch nie sú schránkové, tzv. Schránko, schránkové firmy. Naše e, východisko na úvod bolo to, že, by tu, že sú, nie sú e, vodiči akoby nomádmi, musia sa vrátiť, môcť vrátiť čas od času k svojim rodinám. A tento kompromis to i obsahuje. Vodiči teraz majú právo na oddych, e, E, so svojimi rodinami. Tak to bolo dohodnuté i e, s jednotlivými podnikmi. Boli tu i myšlienky, že, že za rovnakú prácu má byť e, rovnaká mzda. Bohužiaľ, momentálne tomu tak ešte nie je. Avšak mnohí Chcú v tejto smernici i model, kde vstúpi vyslanie e, alebo začne plynúť počnúť s prvým dňom. Možno sú tu i otázky, ktoré sú opodstatnené toho sociálneho charakteru, ale mali by sme mať spoločné pravidla. Nemali by tieto uh, uh, vozidla e, cestovať poloprázdne. Rovnaké pravidla by mali platiť i e, všade, pokiaľ ide i o kabotáž, i cezhraničné e, dodávky. Potrebujeme práva, pravidlá naozaj záväzné a je to i veľmi dôležité taktiež inteligentné e, tachografy e, v tejto súvislosti boli vyzdvihnuté. To by samozrejme uľahčilo i kontroly, takže máme kompromis, mnohí o ňom nechcú hlasovať. Potrebujeme však e, naozaj sociálne spravodlivé pravidlá aby podniky tieto pravidla mohli akceptovať. Na 4 minúty teraz ďalší rečník, pán Van de Kamp. Ďakujem veľmi pekne. Nadvezujúc na slova pani Kilunen, môžem len potvrdiť, že balíček Mobility 1 je integrovaný, inteligentný balíček, kde ide uh, E, problematiku kabotáže alebo aj povolených e, časov e, šoférovania. V tých týždňoch rokovaní sme si všimli, že téma je to politicky zložitá. Ide o jadro princípu spoločného trhu v EÚ. Mne ide o, v mojej správe o, o oddychové časy, E, pracovníkov, vodičov, nie, to, nie denné povolené limity e, za volantom, to riad, e, upravuje iná správa. Ide o naopak čas oddychu v noci a cez víkend. Najdôležitejšia otázka tu znie, kde trávi tieto víkendové obdobia vodič. Zistili sme, že v mnohých európskych e, cestách parkujú kamionisti ilegálne, pritom tam nie sú kuchynky, sanitárne zariadenia. To chceme riešiť práve touto správou a, a návrhom teda e, Európskej komisie. V tejto súvislosti e, nás na jednej strane Európsky súdny dvor podporuje, na druhej strane však vyhlasil, že ten oddychový čas nesmie byť e, strávený v kabíne. K tomu sme dostali e, aj prechodný čas. E, ďalšia otázka znie, kedy môže cestovať vodič domov. Nechceme tu akýchsi nomádov, ktorí sú na cestách týždne z domova, musia sa včas vrátiť domov a to musí zamestnávateľ vedieť, zaručiť. Potom e, takisto krátky, e, krátka prestávka cez víkend na dobre vybavených e, o parkoviskách. Dôležitou súčasťou balíčka sú i vodiči autobusov. Viete, že pasažieri autobusov nie sú kontajnermi a preto potrebujeme tu trošku viac flexibility pre vodičov autobusov, nie 16 hodín, a práce, ako hovorí SAD, ale tak trošku viac flexibility, keď je po, po, napríklad o pravidlo 12 dní. Pani predsedníčka, je dôležitá časť pri týchto správach je e, presadzovanie. O tom už pani Kilonen hovorila a my všetci chceme, aby 1. januára e, 2024 ten tzv. E, inteligentný tachograf druhej generácie sa zaviedol. Je tomu tak, že i schránkové firmy e, tu treba riešiť a potierať, e, pokiaľ ide o otázku kabotáže a vysielania pracovníkov. Musíme dbať na to, aby sme nevytvorili prí, prí, príliš prísne zákony, pretože to by ohrozilo flexibilitu vnútorného trhu Momentálne je to tak, že máme veľký nedostatok e, vodičov. Chýba asi 50 tisíc vodičov v celej Európe a títo e, nedostatok treba vyvažovať flexibilitou a dobrými pracovnými podmienkami. Ďakujem. Slovo má teraz pán Ertuk na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. V prvom rade sa e, by som rád nadviazal na podrečníkov, e, teda skutočnosť, že na európskych diálniciach naozaj e, sme svedkami situácie, ktorá sa vlastne, ktorá je neúnosná pre tie krajiny a regióny, ktoré to nedokážu infraštruktúrálne zvládnuť, ale aj pre tých, ktorí každodenne musia pracovať E, na cestách a, a e, sú vzdialení od svojej vlasti a, a rodiny. To tvorí súčasť tohto problému, že tento, táto profesia už nie je taká zaujímavá či lukratívna. Nejde už len o peniaze, keď sa pozrieme na príjmy. Pudičov na juchoď, východ Európy je to priemer ale i tu v týchto krajinách je nedostatok vodičov. To nemôže byť len e, v súvislosti s peniazmi. Ide o to, že sú podmienky zlé, že podmienky sú zlé. Keď ste tri mesiace na cestách a máte možnosť byť e, mesiac doma a potom zase vyrazíte na 3 mesiace, tak ten, takáto práca vás nebaví. Preto bolo správne, že Európska komisia e, prišla s týmto paličkom mobility kolegovia to spomenuli správne, nám ide o to, aby tento sektor v Európe mal takú formu, že poprvé práve tento jednotný vnútorný trh naďalej budeme e, e zachovávať, že prístup nezostane zablokovaný, ale súčasne, že tí, ktorí e, svoje obchodné modely vybudovali len cez sociálny dumping, aby e, sa im vlastne odobrali tie výhody a taká dobrá báza. V júli tu v parlamente sme hlasovali a všetky tri e, správy boli odmietnuté. Prešiel tedy už rok a samozrejme sme sa tým zaoberali. Bavili sme sa v jednotlivých skupinách a v konečnom dôsledku sme našli kompromisy. Tie kompromisy samozrejme sú rozhodnutiami, ktoré neuspokoja všetkých. Preto sa aj volajú kompromis preto bolo dobré, že v konečnom dôsledku po 3. decembri, keď v rade e, sa našla, šiel spoločný prístup väčšinovým rozhodovaním, že sme mali možnosť na základe tohto prístupu nadviazať a formulovať riešenia. Tie sme potom poskytli e, jednotlivé e, triky, musím ich tak nazvať, našeho rokovacieho poriadku. Teraz umožňujú ľuďom ich podkopávať, je tomu tak ale táto legislatíva je potrebná, to sa nemení. Čakajú na to 100 tisíce vodičov. Máme podniky, ktoré chcú zaobchádzať alebo sa zaobchádzajú seriózne so svojimi pracovníkmi. I oni na to čakajú. Čo by sa udialo, keby táto legislatíva tu nebola? Budeme mať stále mnoho týchto nejasných miest, taký tak povediať divoký západ, Máme tu nebezpečenstvo, že jednotlivé členské krajiny potom jednostranne príjmu opatrenia a to potom samozrejme prinúti konať Európsku komisiu. A preto ešte raz apelujeme na to, aby, aby sa podporil tento kompromis. E, čo je v mojej zložke, v mojej správe? Prístup k trhu a kobotaži. Tie slabiny terajšieho zákonodárstva, ktoré tvrdia, že v rámci 7 dní, že môžete mať 3 operácie. No už tak pokúsili sme sa vytvoriť novú bázu, pretože nebolo priechodné e, do, kontrolovať to pomocou bezpečnostných e, e, zložiek. My máme riešenia, ktoré podporujú aj východoeurópske krajiny. Je to teda dobrý prístup, ktorý si vo všeobecnosti zaslúži e, úspech. Ďakujeme. V mene výboru EMPL na minútu teraz pán poslanec Bach. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať kolegom z výboru pre zamestnanosť, kde sme dobre spolupracovali na e, solidnej správe. Bohužiaľ, sme tak trošku eh, rukojemníkom v rámci celého balíčku s tou našou správou. Nechcem už hovoriť po, o obsahu. Pani Kilonen, kolega Ertok, urobili veľa, takisto kolega eh, Van de Kamp. Tá nezodpovodná situácia, ktorú tu teraz máme, o tej chcem hovoriť. Chceme sa skrývať a, nech, e, a nechať tento balíček e, skončiť. Tie podmienky, ktoré sa popisovali, že neustále pretrvávajú na odpočívadlách, na cestách, je to nezodpovedné a že necháme fungovať neseriózne podniky, že sa im umožní stále hľadať medzery v zákonodarstve a ne, e, robia potom nekalú konkurenciu. E, ľahké úžitkové vozidla napríklad. Tu musíme e, skončiť tie nešváry. Budúci týždeň musíme prevziať toľko zodpovednosti, aby na našich cestách vládol poriadok a aby ľudia pracovali v ľudsky dôstojných podmienkách. Ďakujem. Za výbor MPO pani Dlabajová, minúta. Vážená pani predsedajúca, ďakujem. Dnešný deň je pre mňa osobne veľkým sklamaním dnes sme totiž premárnili veľkú príležitosť prijať rozhodnutia, ktoré sú kľúčové pre európsku ekonomiku. Pripravili sme sa dnes o možnosť jednať ako zodpovední politici. Dnešný deň by sme um, mali prijať špeciálne osobitné pravidlá, ktoré sú nevyhnutná s vzhľadom na vysokú mobilitu špecifickú pre odvetvie dopravy. Tieto pravidlá potrebujeme, aby sme ochránili našich dopravcov, ako aj šoférov pred legislatívnou neistotou. Predsa nechceme, aby každý členský štát vnášal na spoločný trh vlastné pravidlá a vlastný spôsob ich vymáhania. Dnes sme ale túto príležitosť premárnili, vážne kolegovia. Namiesto toho, aby sme sa situácii postavili čelom, vracame sa naspäť. Ako by sme zabudli, že na doprave do veľkej miery závisí európsky vnútorný trh. Tovary musia plynule prúdiť cez hranice, pravidla musia byť vyvážené a aplikovateľné Vážené kolegovia, poďme sa poznieť nad politikárčenie a vráťme sa k jedinému možnému riešeniu, ktorým je kompromis. Budúci týždeň k tomu bude príležitosť. Je to naša povinnosť a zodpovednosť, to je to, prečo sme boli zvolení a to je dôvod, prečo sme tu. Je to len na nás. Ďakujem. Pán Vela, nech sa páči, v mene komisie. Thank you. Eh Thank you. Pán Vela, prepačte, ešte je tu modrá karta. Pani Dlabajová, akceptujete ju? Pán Kramer, nech sa páči, môžete položiť otázku. Dnes sme to kritizovali. Pondelok 1600 pozmeňujúcich návrhov došlo. Mali sme len dve hodiny na to, aby sme na to zareagovali, pretože už potom bola uplynutá lehota pre nové pozmeňujúce návrhy. Takýto postup som nezažil nikdy za 15 rokov fungovania v tomto parlamente. To je až na... E, to je úplne nedemokratické my samozrejme máme záujem o kompromisy, ale ostatní spravodajcovia a spoluspravodajcovia vôbec neboli do toho zapojení. Preto je dôležité, aby sme o tom nerozhodovali. Ja nechcem e, čítať za dve hodiny 1600 pozmeňujúcich návrhov a ešte mať potom e, povinnosť na to zareagovať. To je nedemokratické a nezodpovedá to e, inštitúcii Európsky parlament. Ja som skutočne prvým zástancom toho, aby bolo hlasovanie jednoduché a všetkým jednoznačne a jasné. My sme ale teraz zodpovední za to, aby dopravcovia a vodiči neboli už ďalej v situácii právnej neistoty. neistoty. Musíme sa tomu postaviť čelom, či chceme alebo nechceme, aj keby sme mali celú noc pracovať na tom, ako má vyzerať a prebiehať naše hlasovanie, ale je to naša zodpovednosť, za to sme my volení. Nech sa páči, pán Vela. Ďakujem, pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, spravodajci. Komisárka Bulcová by sa chcela v prvom rade ospravedlniť za to, že dnes nie je prítomná. Samozrejme, balíček mobility zostáva politickou prioritou pre komisiu a osobitne aj pre komisárku Bulcovú. Každopádne bola nútená zúčastniť sa neformálnej rady pre dopravu, ktorá sa teraz koná v Bukurešti. V máji 2017, keď komisia prijala prvú časť balíčka mobility. Najskôr bolo cieľom zlepšiť pracovné podmienky v cestnej doprave, v odvetví cestnej dopravy, po druhé zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž a vyhnúť sa fragmentácii vnútorného trhu prostredníctvom nekoordinovaných vnútroštátnych pravidiel a po tretie znížiť administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov, pre subjekty v doprave a zabezpečiť efektívnejšie a zacelenejšie kontroly prostredníctvom ďalšej digitalizácie. Odvtedy sme prešli kus cesty a chcel by som sa poďakovať za vaše úsilie, hlavne trom spravodajcom, pani Kilonen, pánovi Fanden Kampovi a pánovi Ertugovi, ktorí skutočne boli hnacími motormi tohto procesu. Od počiatku sme vedeli, že toto bude maratón a nie šprint. E, tie, ide tu oveľa v tomto návrhu a preto dlhé obdobie zrenia bolo nevyhnutné, pokiaľ ide o takýto návrh, tak aby sme ho vedeli domyslieť a zlepšiť. Pokiaľ ide o všeobecné smerovanie, ktoré, na ktorom sa dohodla 3. decembra minulého roku Rada a správ, práca teda spravodajcov a tieňových spravodajcov v tejto snemovni, to nám umožňuje uzavrieť tento kompromis, pokiaľ ide o významnú reformu cestnej dopravy. Odvetvie cestnej dopravy potrebuje zmenu, prelom, Takisto prevádzkovateľia ako aj šoféry potrebujú stabilný rámec na najbližšie roky. Odvetvie už nemôže čakať. Dohoda v parlamente, ktorá bude bezodkladná, jasne poukáže na to, že snemovňa e, sa angažuje v riešení víziev, ktorým čelí toto odvetvie. Intenzívna práca parlamentu nám umožnila riešiť e, mnohé veci a často aj kontroverzne, a hlavne pokiaľ ide o stránkové spoločnosti, pokiaľ ide o zvýšenú spoluprácu, posilnenú medzi vnútroštátnymi orgánmi, lepšie využitie digitálnych nástrojov, ako je tachograf, e, elektronické dokumenty, e, cestnej prepravy a takisto proporčné pravidlá, pokiaľ ide o ľahké užitkové vozidla. Pokrok v týchto témach umožňuje Európskemu parlamentu sa sústrediť v posledných diskusiách skôr na posledné témy, ktoré sú, sú ešte otvorené, čo je kabotáž, e, čas na e, šoferovanie, čas na oddych a potom lex specialist, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave. Podľa nás kompromisné návrhy, ktoré sú predložené, dosahujú dobrú rovnováhu a splňajú hlavné ciele návrhu komisie, lepšie vymáhanie, lepšie pracovné podmienky, menej eh, administratívnej eh, záťaže a eh, využívanie výhod digitalizácie. V tejto fáze komisia má všeobecnú výhradu, ale naďalej bude podporovať diskusie s tým, aby sa dosiahla dohoda, pokiaľ ide o tieto prioritné, prioritné témy. Podporujeme všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré zachovajú istú rovnováhu medzi slobodou poskytovať e, takéto dopravné služby a zlepšovaním pracovných podmienok a bez toho, aby sa zvyšovali nejaké administratívne e, záťaže. Teraz e, nejaké konkrétne body, lex specialist, pokiaľ je o vysielanie pracovníkov Eh, pokiaľ ide o všeobecnú smernicu o vyslanie pracovníkov, keď bola tá revidovaná, bolo tam jasne povedané, že chceme prijať špecifické pravidla, pokiaľ ide o cestnú dopravu. Ten tzv. rozdelený model, split model, pokiaľ ide o eh, vysielanie je odlišný od návrhu komisie, ale tiež je tam dobrá rovnováha medzi na jednej, strane, na jednej strane sociálnymi právami vodičov a na druhej strane slobodou operátorov poskytovať cezhraničné služby v oblasti dopravy. Podporuje to aj e, spravodajca, takisto je to obsiahnuté v e, alebo to všeobecnom e, prístupe, ktorú, ktorý rada podporila. Takisto podporujeme také nastavenia alebo podmienky, eh, pravidla v rámci vysielania, ktoré sú jednoduché na vymáhanie s jednoduchými eh, nástrojmi. To, čo pani eh, Kilonen, pani spravodajkynia tu vlastne navrhuje, to tieto ciele splňa. Potom, pokiaľ ide o čas šoferovania a čas oddychu, toto je veľmi citlivá téma, ktorá má dopad na pracovné podmienky aj na bezpečnosť na cestách a my si myslíme ako komisia, že e, vodič si musí oddychnúť buď doma s e, rodinou, alebo nejako pohodlne v rámci ubytovania normálneho a nie teda v e, kabine toho kamiona. A takisto potrebujú vodiči mať bezpečné zariadenia na oddych, ktoré sú komfortného charakteru. A poskytovanie takýchto zariadení je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité. My ako komisia podporujeme E, takéto parkovacie zóny, ktoré budú bezpečné, ktoré bude komfortné e, a podporujeme to aj cez európsky rozpočet, alebo je tam takáto možnosť. Komisia bude sa snažiť zintenzívniť svoje snahy v tejto e, oblasti vrátane európskeho, európskych financí v rámci Connecting Europe Facility sektor za posledné týždne povedal jasnú vec, pokiaľ ide o pravidla v oblasti, v oblasti podmienky v oblasti času, šoferovania času, oddychu. Momentálne tieto nie sú e, v súlade s tým, ako by mali e, e, byť nastavené. Chceme tú situáciu zlepšiť, pokiaľ bude súhlasiť aj parlament. Náš cieľ bude rovnaký, vylepšenie pracovných podmienok pre vodičov a takisto zvýšenie bezpečnosti na cestách. A potom pravidla, pokiaľ je prístup k profesii, a ktorú, pokiaľ je kapotáž, tam naďalej máme Eh, istý systém, pokiaľ ide o neobmedzené počet operácií eh, počas toho časového obdobia, tak ako to komisia navrhuje, pokiaľ ide o kabotáž, eh, tzv. ochladzovacie obdobie, cooling off period a e, tá otázka členského štátu sídla. O tomto sa veľmi intenzívne diskutovalo. Treba dosiahnuť istú rovnováhu. Povinnosť toho, aby sa kamion vrátil do členského štátu pôvodu, toto treba hodnotiť spoločne s ďalšími kritériami a takisto aj s novým pravidlom, ktoré vyžadujú, e, vyžadujú od vodičov, aby sa pravidelne vracali domov. Pani predsedajúca, poslankyne poslanci, teším sa na rozpravu. Prosím, pozorne sa zamyslíme, mm, pokiaľ ide o prepojenia medzi jednotlivými oblastiami tohto balíčka. Chceli by sme, aby všetci boli konštruktívni, aby sa sústredili na také riešenia, ktoré budú na prospech sektoru cestnej prepravy a takisto aj e, na prospech európskeho hospodárstva ako takého. Toto hlasovanie bude veľmi dôležité pre našu ďalšiu prácu. Ďakujem pekne za vašu e, pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalej pani Lope Fontane za výbor EMPL. Ďakujem pekne. Poprvé, je mi ľúto, že nebola dosiahnutá dohoda po tom, čo sa mesiace na tomto pracovalo a musím povedať nasledovné veci. Treba pamätať na rôzne reality, ktoré v vlastne, sektore dopravy existujú, v cestnej doprave teda, e, z hľadiska vzdelanosti, z hľadiska e, času, proste aby sme nevnímali tento balíček ako nejaký spor medzi jednými a druhými krajinami. Treba konať na prospech sektoru. Samozrejme treba obhajovať zamestnancov, garantovať ich bezpečnosť. Všetci to chceme a dosiahli sme aj veľký pokrok v tejto oblasti, ale nemôžeme to nejako zovšeobecniť a podporiť ilegálne praktiky, ktoré e, E, sa potom zneužívajú za protekcionistickými účelmi. E, sloboda mm, e, pohybu osôb alebo tovaru to sú veľmi dôležité veci, to je základ nášho jednotného a vnútorného trhu, procesu integrácie EÚ. Pokiaľ chceme koheznejšiu Európu, prepojenejšiu Európu, tak nemôžeme sa vrácať do minulosti a vytvárať nejaké nové prekažky v rámci jednotného trhu, ktorý sme e, tak e, náročne vytvárali. Ďakujem pekne. Ďakujem za EPP, pán Deli. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o jednotný trh e, v oblasti prepravy tovaru. E, toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá pre európske hospodárstvo a e, samozrejme e, sú to aj isté národné opatrenia, ktoré rozdeľujú takýmto spôsobom tento jednotný trh cestnej prepravy. Návrhy, ktoré tu máme od Európskej komisie, situáciu nevylepšujú, práve naopak ešte viac rozdeľujú krajiny medzi centrum a perifériu a sú tam isté návrhy, ktoré sa vlastne nedajú ani reálne realizovať 9 to bolo proti, jeden sa e, zdržal na rade a napriek tomu tento návrh bol schválený. Teraz e, o tom mm, rokuje parlament, hovoríme o európskych princípoch, európskych hodnotách, ale jedným z princípov Európskej únie, teda voľné poskytovanie služieb a teda jednotný trh, e, tieto sú ohrozené, pokiaľ budeme si vynúcovať túto legislatívu. Pokiaľ nebude cestná doprava dobre fungujúca, tak ani európske hospodárstvo nebude dobre fungovať. Všetko sa predraží a nakoniec na to doplatia aj finančne naši občania. Musíme sa vrátiť naspäť e, k rokovaniu. Na to potrebujeme čas, e, nebyť tlačený, ale už na to ako keby nebol čas, už je koniec tohto mandátu, e, tohto funkčného obdobia. Parlament je rozdelený, každá skupina je v tejto veci rozdelená, nedá sa tomu ani poriadne pokojne porozprávať. Máme tu viac ako tisícku pozmeňovacích návrhov. Je možné dopracovať sa k nejakému riešeniu za týchto okolností? Myslím si, že nie. Už celé roky sa nám to nedrží nedarí e, dosiahnuť, čiže nechajme to na ďalší parlament, lebo e, zlá dohoda to je ešte horšie ako e, žiadna e, dohoda. Ďakujem pekne, máme tu veľmi dlhý zoznam rečníkov, takže ideme rýchlo ďalej. Pani Ayala Sender za socialistov, nech sa páči. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že tu pani komisárka nie je. Tieňová spravodajkňa e, správy pani Kilone sa chcem pani správodajkyni poďakovať e, z, tohto, z tohto titulu za jej prácu. My chceme posilniť naozaj dobrú kontrolu tohto systému. Máme tam istú e, povinnosť e, tachografov e, do istého roku a tak ďalej, ale my nechceme, aby táto kontrola bola diskriminačná, aby nebola, hlavne aby nebola nejaká xenofobne protekcionistická. Nechceme, aby vodič bol za to všetko zodpovedný a chceme tú kontrolu vykonávať jednoduchým spôsobom. Máme tu 5G, čo je možnosť, kde už môžeme aj E, kamionistov kontrolovať, ale nemalo by to byť takým e, nedôstojným spôsobom. Čiže e, mala by tá kontrola byť proporcionálna, proporčná. V tomto súhlasíme s pani spravodajkyňou Kilonen a takisto sme proti tomu, aby, sa, aby sa kamion musel vracať domov. To si myslíme, že to nedáva zmysel. Takže flexibilné vracanie domov pre vodičov, či sú zo Španielska, alebo z Portugalska. Ďakujem pekne ďalej, poslanec ale Ďakujem. Chcem poprvé poďakovať predsedovi Tajanimu. On zachránil imič Európskeho parlamentu včera, keď sa rozhodol tak, ako sa rozhodol, pretože nie je možné vykonávať legislatívu tak, ako to navrhlo alebo navrhovalo pôvodne. Európsky parlament by bol vnímaný ako podporca kvalifikovanej väčšiny e, rady, či dokonca komisie. Politika znamená aj kompromis a Tran e, to tu pred istým časom aj spravil a pokiaľ ide o eh, hlasovanie na plenárke, myslím, že už nemáme príležitosť dosiahnuť skutočný zodpovedný kompromis. A platí to nielen do budúceho týždňa, ale aj do konca tejto, eh, tohto funkčného obdobia. Ako vyzerá eh, náš parlament v celej tejto téme? Skupiny sú úplne rozdielané, dokonca aj najväčšia politická skupina nemá k tomuto vlastne žiadnu jednotnú pozíciu a vlastne dala ruky preč od čohokoľvek, e, čo súvisí s týmto balíčkom ako skupina. Ak aj budeme pokračovať budúci mesiac rovnako, e, bude tam rozdiel nejakého jedného či dvoch hlasov, tak ako v pondelok, tak druhá, skupi- druhá časť tohto parlamentu bude sa pýtať, čo to znamená pre našich občanov pred voľbami. Budú mať pocit, že e, politici obetujú jednotný e, trh, že budú konať protekcionisticky kvôli nejakým národným cieľom, aby ich znovu doma zvolili a toto určite nechceme vidieť. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Bilbao Barandika. Ďakujem pekne. Dobré fungovanie dopravy je veľmi dôležité, ak má byť e, Európska únia e, konkurencieschopná. Chceme e, riešiť problémy, problémy fragmentácie, ktoré vyplývajú zo silného dumpingu a z nerovnakého prístupu k tomuto trhu. Preto sme tu dali isté spoločné normy, ktoré ukončujú tie štátne riešenia, pretože e, chceme riešiť tieto problémy, ale v skutočnosti tie problémy sa takýmto spôsobom iba e, zväčšujú. E, navrhujú sa tieto tri správy. My navrhujeme zlepšenie pracovných podmienok, prispieva to aj k bezpečnosti na cestách, k efektívnosti dopravy a pripravujeme aj cestu smerom k budúcnosti, kde digitalizácia a dekarbonizácia nám zmenia život k lepšiemu. Občania nás volia, aby sme sa snažili dosiahnuť optimálne, ale samozrejme to najlepšie častokrát je nepriateľom toho dobrého a to platí aj v doprave. E, kto chce blokovať túto európsku dohodu, kvôli voľbám títo ľudia sa milia. Tento balíček nie je najlepší možný, ale proste je za tým veľa práce, veľa konverzácií a určite je lepší, než aká situácia dnes na tomto trhu existuje. Ďakujem pekne. Ďalej pani Deli, zelený. Ďakujem pekne naozaj dlhodobo pracujeme na tom, aby sme zlepšili pracovné podmienky zamestnancov v sektore cestnej e, dopravy a títo zamestnanci sú ako keby v úvodzovkách obete niektorých ľudí, ktorí e, e, ktorí konajú nesprávne, častokrát ľudia, muži, ženy, ktorí pracujú veľmi dlhé hodiny, nemôžu vidieť svoje rodiny, spia na všelijakých parkoviskách, v zlých podmienkach, a niekto by dokonca chcel po nich, aby spali e, priamo vo vozidle, to je absurdné. Sociálny dumping, ktorý tu máme, zneužívanie pracovnej sily, až kým naozaj nie sú úplne zničení, e, zlé dôsledky pre, e, pre bezpečnosť na cestách, keď sú takíto vodiči unavení, to je predsa veľká hrozba aj pre nich samotných, ale aj pre všetkých ostatných, účastníkov cestnej premávky. Treba prestať s takýmto e, postupom, kde sa umožňuje zneužívanie zamestnancov takýmto spôsobom. Navrhuje to komisia a navrhuje to aj niektorí kolegovia tu e, v sále. Odmietnime to. Odmietnime takúto legislatívu, ktorá reálne podporuje modernú formu otroctva na našich cestách e, potrebujeme požadovať naozaj dôstojné podmienky pre týchto zamestnancov, pre tieto zamestnankyne, na európskych e, cestách. My nechceme e, mať nejakých zamestnancov druhej kategórie a práve preto naďalej bojujeme za to, aby e, tieto pravidlá pratili pre všetkých a nie iba na papieri. My nechceme tam mať kamionistov, ktorí sú unavení, ktorí ohrozujú, ohrozujú potom životy ostatných ľudí. Takže akékoľvek výnimky, pokiaľ ide o ten zákaz oddychu priamo v kabíne, toto odmietame, nechceme E, takýto sociálny dumping a nejaké kamiony, ktoré sa vracajú potom e, prázdne. E, za toto všetko my musíme predsa bojovať. Európska únia musí svoj prísľub dosiahnuť. Všetci chceme sociálnu Európu, tak správame preto niečo. Chceme, aby každý konal konečne zodpovedne, aby konečne si spravil svoju prácu aby ste nemysleli iba na záujmy svojej vlastnej e, krajiny. Chceme tu predsa niečo garantovať. A čo to je to niečo? Dobré aplikovanie platných pravidel v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za skupinu GUE, pani González Peňas. Ďakujem. Nemôže sa stávať, že tieto ťažké pracovné podmienky vodičov Eh, budú prepojené na to, aby sme my umožňovali sociálny dumping, pokiaľ ide o regulovanie vysielania eh, pracovníkov vodičov do iných krajín EÚ. Konzervatívci hovoria, že keď chcete, aby vodiči eh, oddychovali mimo vozidla v dobrých podmienkach, tak prosím dovolte, aby sa menej platilo španielskému vodičovi, keď šoferuje mimo Španielska. Ale čo to je za vydieranie? Musíme vytvoriť Mm, spravodlivé podmienky, tak aby sme umožnili, že vodiči môžu spať v normálnej posteli počas svojho oddychu, aby nemuseli pracovať viac ako dva týždne za sebou mimo svojej e, krajiny pôvodu, aby e, bol tam ten inteligentný tachograf, e, aby sa nepod, m, mm, nepodvádzal takýmto spôsobom a e, takisto bojovať proti tej nezákonnej alebo nelojálnej e, e súťaže. Je to otázka predsa dôstojnosti a základných pracovných práv. A to takisto aj otázka e, bezpečnosti na cestách. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pekne pani Damato za EFDD na 1 minútu 30. Grazie, Ďakujem pani e, predsednička. E, sektor prepravy vyžaduje urgentné úpravy. Ten systém vedie k e, otroctvu a to v celej Európe. Títo ľudia musia tráviť e, svoj čas oddychu e, v dopravných prostriedkoch, nemôžu sa vrátiť domov a stráviť čas so svojimi blízkymi. Dumping, sociálny dumping je problémom neregulárnej konkurencie. Musíme bojovať proti fenoménu delokalizácií, podporovať fiskálne systémy, ktoré sú na to určené a vidíme tendenciu znižovať e, sociálne štandardy a sociálnu úroveň. To treba dnes e, narovnať a naša zodpovednosť e, v tomto funkčnom období tohto parlamentu je táto. Musíme sa snažiť až do konca. Uvidíme do budúci týždeň, či sa nám podarí jednoducho zaviesť pravidlá ohľadom sociálnych pravidel, pokiaľ ide o pracovníkov prepravy. Za ENF teraz pán Majer, jedna minúta. <laughs> Nech sa páči. Ja, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No, buďme predsa úprimní voči ľuďom vonku. Kr čas je príliš krátky na to, aby sme e, tu len niečo slubovali. Buďte úprimní, povedzte, že balík Mobility 1 sa v tomto legislatívnom období už nepodarí schváliť. Neschváli sa. Je to smutné. Je to smutné pre mnohých vodičov v celej Európe, pretože kde sa vlastne ocitáme? V zásade sa veľa nezmenilo oproti tomu, aký bol stav pred rokom a čo tým dosiahneme. Dosiahneme presný opak toho, čo sme vlastne dosiahnuť chceli a síce zlepšenie pracovných podmienok vodičov. Rakúske predsedníctvo rady síce niečo predložilo, predložilo všeobecnú, všeobecnú orientáciu, čo z toho nič. A e, má to aj svoje dôvody, prečo z toho nič nie je. Jednak diametrálne e, od odlišné pozície socialistov a EPP v tomto parlamente, čiže neumožňuje to ako, akýkoľvek pokrok. A potom chaotické, chaotické zelené predsedníctvo, ktoré vlastne do toho nevnieslo žiadne vedenie, dokonca nedemokraticky mali neoficiálne stretnutia koordinátorov bez toho, aby pozvali ďalších koordinátorov rečník bol prerušený. Áno, áno, videla som vás, pani Deli, neobávajte sa, pán Majer. Akceptujete modrú kartu, pani Deli, nech sa páči. Pani Deli, neakceptujem eh, aby sa v tomto parlamente spochybňovali moje právomoci a kompetencie v rámci výboru pre dopravu. Eh, práve preto, že vaša skupina chce naozaj zhoršiť e, teda projekt Európskej únie a v mojom výbore ako predsednička som urobila a urobím všetko preto, aby sa zlepšili podmienky pracujúcich a, e, e, zamestnancov. Pozerám sa vám do očí. Neviem, prečo si myslíte, že môžete posudzovať kvalitu najmä môjho predsedníctva a jednoducho to neakceptujem. Nebola to síce otázka, ale pán Majer má 30 sekúnd. Pani Deli, jednoducho si to musíte teraz vypočuť. Veľmi dobre viete, že ste zvolávali neoficiálne stretnutia koordinátorov bez toho, aby ste pozvali časť koordinátorov skupiny. A nehovorte mi, že čo si ja o sebe myslím, čo si vy o sebe myslíte, keď jednoducho obchádzate voličov a máte takéto schôdze. To je drzosť, je to nedemokratické. Dobre, predsednička, nie sme tu v takejto debate, kde budeme si pingpongovať modré karty. Prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Pani Lukačevská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani eh, predsedajúca. Chcela by som apelovať na predsedu a všetky politické skupiny. Neplýtvame už časom na, tomto, na tento balík počas tohto legislatívneho obdobia. Máme viac než 1500 pozmaňovacích návrhov a nie je možné nájsť nejaký zmysluplný kompromis. Jednoducho nie sme pripravení e, prijať tento balík o mobilite, ktorý by bol jasný, spolahlivý a transparentný, rešpektujúci jednotný trh e, a obmedzujúci nekalé e, praktiky. E, náklady na implementáciu nesmú e, sa dotknúť európskeho spotrebiteľa. Súhlasím s pani Deli, Nemali by sme sa pozerať iba na záujmy našich vlastných krajín. Myslím si, že môžeme sa pridržať tejto politiky. Dámy a páni, čo sa deje v Európskom parlamente? To je hanebné, čo sa tu deje. Samozrejme, že musíme bojovať proti nezrovnalostiam a veciam, ktoré sú nekorektné. Ale čo napríklad tie prázdne jazdy? Mali by sme proti tomu tiež e, postupovať. A takisto vysielanie pracovníkov v e, sektore prepravy. No a potom chcete prepravu obmedziť a takisto obmedzovať návrat na miesto trvalého pobytu na 5 dní. A čo pobyty v hoteloch? Keď vlastne tam tie hotely nie sú, nemáme žiadne parkovacie miesto, ktoré by bolo na to určené. A ja ako tieňová spravodajkyňa som bola absolútne pripravená bola rečnička prerušená. Pani Lukačevská, máte tu modrú kartu od pána Rádkeho. Akceptujete to? Nech sa páči, pán Rádke. Co, jetzt geht's. Ja mám dve konkrétne otázky pre pani kolegyňu. Poprvé, keď hovorí o slobodnom vnútornom trhu, veľmi vášnivo vo svojom vystúpení to spomínala, myslíte tým to, že je tu vnútorný trh slobodný od akýchkoľvek sociálnych pravidel a po druhé, keď poukazujete na tom, že máme čoskoro voľby, ako dlho treba diskutovať o legislatíve, kým je konečne zrela na prijatie. A ďalšia otázka, na čo sme inak zvolení, ak nie na zlepšenie pracových podmienok? Ja som uh, Hovoril s mnohými rumúnskymi a polskými vodičmi na e, nemeckých e, týchto parkoviskách a ich podmienky sú naozaj strašné. Pani Lukačievská, 30 sekúnd. No, mám pocit, že jednoducho nemáme už primerané kompromisy, aby sme to dokázali počas tohto legislatívneho obdobia uzavrieť. A čo sa týka e, občanov a kabotáže, To všetko, e, keď je to z krajiny pôvodu, je to vyslaný pracovník. Keď je človek potom preč od rodiny, tak sa to dotkne v končnom dôsledku vždy toho vodiča. Prečo to ešte ďalej obmedzovať? Prečo e, by teda e, preprava mala byť vysielanie? Auto, ktoré ide cez viaceré krajiny, jednoducho sa snažíte len potlačiť hospodárskú súťaž. Také sú fakty. Pani de Monte Minuta. Eh, Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcela na úvod povedať, že treba zmeniť názov tohto balíčka, eh, pretože eh, od balíka mobility by sme sa mali posunúť k balíku imobility to e, vzhľadom na to, e, čo sa deje medzi výborom pre dopravu a plenárnou schôdzou. dnes musíme hlasovať, takže e, prečo celá tá diskusia, ja si myslím, že sa vykonala dobrá práca, dosiahli sa kompromisy, pokiaľ ide o kabotáž, vysielanie pracovníkov, čas jazdy a odpočinku. Ja dosť dobre nechápem, teda pokiaľ ide o kabotáž v zahraničí, pretože sa to takto formulovalo, ale Myslím, že sme urobili pokrok a musíme v každom prípade takisto e, urýchliť e, zavádzanie tachografu, lebo len tak budeme môcť e, tieto normy kontrolovať. Takže ja vyzývam, aby sa hlasovalo do konca tohto mandátu, pretože len tak môžeme povedať, že sme skutočne dobre pracovali v záujme občanov aj v spolupodnikov. A teraz na 1,5 minúty pán Zlotovský. Merci, Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené dámy a páni, o čom tu vlastne hovoríme? Hovoríme o podmienkach eh, práce vodičov, podmienkach ich času oddychu, hovoríme o tachografoch a čo ja viem o čom ešte. Ale všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že nejde o tieto témy. Prečo vodiči nákladných vozidiel hm, protestujú dnes pred budovou Európskeho parlamentu. Celý tento balík mobility nie je o zlepšení situácie vodičov. Ide tam len o jednu vec. Ide o krajiny z periférie Európy, najmä z východnej Európy, ale aj južnej Európy, aby boli odrezané od spoločného európskeho trhu s prepravou. Celý tento balík mobility nie je o pracovných podmienkach, podmienkach eh, jazdy, ide naozaj iba o rozdelenie spoločného vnútorného trhu, dámy a páni. Krajiny, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2004, akceptovali fakt, že existuje vnútorný trh, rozvinuli svoj sektor prepravy a teraz e, majú byť odrezané. Takže hovorím o všetkých tých témach, ktoré sme tu spomínali, pracovné podmienky a tak ďalej. Hovorme o nich, ale dosiahnime kompromis, pretože aký kompromis to je, ak 1600 e, pozmeňovacích návrhov sa má počas plenárnej schôdze odhlasovať. To predsa nie je kompromis. A preto by parlament vôbec nemal pristúpiť k hlasovaniu. Odložme to na, ďalšiu legislat- na ďalšie legislatívne obdobie. Pán Zvotovský, pán Artu má e, na vás modrú kartu, nech sa páči. Ďakujem. E, ďakujem kolegovi. Eh, Kolegyňa, kolegovia, chcem teda položiť otázku, keďže tá rozpráva teraz znie tak, ako, tí, ktorí práve, eh, ako keby tí, ktorí práve vystúpili za posledné týždňa, mesiace tu vôbec neboli. Vy aj pani Lukačievská ste predsa boli mojimi tieňovými spravodajcami spoločne s kolegom Teličkom, s kolegyňou Kilonen sme schválili tie kompromisy, dohodli sme to. A takže čo toto teraz má byť? Predsa, predsa ste boli pritom, najprv ste boli za, potom zrazu proti. Taká je pravda. Zlotovský. Pán Zlotovský. Vážený pán poslanec, nie je to poprvýkrát, že sa tu takto stretávame. Áno, je pravda, že som kompromisy podporoval tie kompromisy boli väčšinou Európskeho parlamentu minulý rok zamietnuté. Dnes nehovoríme o kompromisoch, úplne vôbec žiadnych. Dnes hovoríme o sporoch, vážený pán poslanec, eh, sporoch, ktoré jednoducho spôsobia iba rozdelenie trhu a hovoríme o spoločnom európskom vnútornom trhu. Na to je tu EÚ, aby mala ten spoločný trh. Pán Telička, E, ďakujem. V prvom rade vítam rozhodnutie predsedu Európskeho parlamentu, pretože v končnom dôsledku by to viedlo k tomu, že by sme na budúci týždeň mali opäť predložené rovnaké množstvo e, pozmeňujúcich návrhov. E, a po druhé, ľutujem, že predseda nevynaložil teda toľko úsilia, aby odpovedal na spoločný list pána Erduga Kelina a mňa a ďalších poslancov, ktorí navrhuje konkrétny scenár a kompromisy. Áno, máme tu veľký počet pozmeňovacích návrhov, ale to je zámer. Buďme úprimní, neklamme si predsa. Sú e, predložené zámerne, aby skomplikovali celú tú procedúru. O to tu ide. A mnohí ste to dnes potvrdili, pretože ste povedali, áno, odložme to. Čiže nie, máme tu súbor kompromisov a rozhodnutie na budúci týždeň bude presne o tom, či budeme uh, Eh, hlasovať za vnútorný trh, aj keď ten návrh je možno nedokonalý, ale bude to trh, ktorý bude fungovať, ktorý sa bude zaoberať sociálnymi právami, alebo či pôjdeme k eh, unilaterálnym opatreniam, ktoré sme tu mali v minulosti, ktoré spôsobia fragmentáciu vnútorného trhu a bude to vaša zodpovednosť. Ďakujem, videla som tu tie modré karty, ale naozaj máme veľké meškanie, takže dávam slovo pánovi Taylorovi, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že je na čase, aby sme sa vrátili k charte základných práv, kde sa uvádza, že každý pracujúci má právo na pracovné podmienky, ktoré rešpektujú zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť. Ale vieme, že e, títo diaľkoví, cezhraniční, profesionálni vodiči majú mm, zásadne nezdravé, nebezpečné a nedôstojné pracovné podmienky. Nemajú mm, ani mnohé sociálne práva, ktoré im upierajú pofiderní zamestnávateľi a schránkové firmy Eh, očakáva sa od nich, že budú odpočívať v kabíne, že nemajú eh, prístup ani k základným hygienickým eh, vybaveniam, ako sú toalety a sprchy. Čiže to nie je len otázka práv, je to otázka aj bezpečnosti premávky. Keď sa pozriete na štatistiku, tak zistíte, že únava vodiča je zásadným faktorom, ktorý prispieva k nehodám v mnohých prípadoch. Takže naša strana chce ako absolútne minimum mať e, to dvojtýžňové referenčné obdobie, ktoré nepovzbudí nárast takýchto unavených e, vodičov a ten e, týždenný oddych by mal byť v hoteli. Tento otrasný E, tu táto otrasná zmes stoviek pozmeňovacích návrhov nie je e, spôsob, ako môžeme sa postaviť našej zodpovednosti, pretože v končnom dôsledku tu nebudeme mať e, nič. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, kolega, nemôžeme už prijímať žiadne ďalšie modré karty, pretože máme už veľké meškanie a ešte veľmi dlhý zoznam rečníkov. Pani Karina, jednu minútu. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia, na jeseň minulého roku som navštívila vodičov z Filipín, ktorí eh, pracovali eh, v Európe, dostali sa teda cez Polsko a za 15 dánskych korún na hodinu pracovali, čo je asi 2 eurá. A zároveň eh, ich kolegovia boli o mnoho lepšie platení. A naozaj dokázali z toho aj vyžiť No a samozrejme, že sa potom divili títo vodiči, prečo vlastne e, ich nechali v štychu, prečo majú takéto zlé odmeňovania, zlé pracovné podmienky a povedali, že naozaj e, nasmrť unavení e, jazdia po cestách v Európe, e, 60 hodín sa striedajú, pretože šéf ich cez deň kontroluje a ich zážitky, to je odvrátená strana vnútorného trhu a za to sme spolu zodpovední. Chceme teda chrániť zamestnancov alebo chceme chrániť vnútorný trh? Pro, môj postoj je jasný, na prvom mieste sú zamestnanci. Ďakujem pani Arno, tu na jednu minútu. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Reformy kabotáži, vysielania vodičov a pracovného času v tomto balíku mobility ukazujú jednu vec. Európska únia je tak sociálna, ako aj e, boli e, socialistické republiky na východe demokratické. E, už dva roky tu diskutuje hluchý s nemým a e, diskusie opäť ukazujú, že je únia neschopná zlepšiť osud svojich zamestnancov chráni alebo ukazuje sa, aké sú antagonistické ekonomické záujmy jednotlivých členských štátov. Riadi sa to len